komplikovanej otázke. Čiže preto žiadame o odloženie tohto bodu. Ďakujem pekne a chcel by e, sa niekto e, vyjadriť za, za tento návrh, takže za. Vidím, že nikto sa nechce vyjadriť. Prospech chce sa niekto vyjadriť proti tomuto návrhu. Vidím, že nie. Takže budeme hlasovať, kto je za návrh EPP, kto je proti. Ďakujem pekne. Takže tento návrh bol prijatý a hlasovanie o návrhu uznesenia sa odkladá na ďalšie plenárne zasadnutie. Takže náš program bol týmto prijatý. No a Teraz e, niekoľko oznámení. Chcel by som e, privítať delegáciu panafrického parlamentu e, pod vedením pani Mary Mugieny. Tá delegácia je tu teraz medzi nami. Druga wiceprzewodnicząca Parlamentu Panafrykańskiego veľmi pekne. Ona je druhou podpredsedničkou eh, panafrického parlamentu a vedúca delegácie pre vzťahy s Európskym parlamentom. naši dva parlamenty veľmi úzko spolupracujú a pre nás je to veľká čest, že ste medzi nami a rovnako by som chcel využiť túto príležitosť za to, že ste ma pozvali vystúpiť pred zhromaždením celoafrického panafrického parlamentu na vašom zasadnutí o tri týždne. Bohužiaľ, ne, nebudem sa môcť zúčastniť, ale rád vám vyšlem, zašlem nejakú správu a som e, si istý, že v budúcnosti ešte budeme mať príležitosti stretnúť sa ďalšie témy. Vyhlásenie Rady a komisie o zasadnutí Európskej rady. E, vítam predsedu Európskej komisie Joseho Manuela Barosu a e, ministra López Garrido eh, v mene eh, rady. No a eh, slovo by som rád teraz dal pánovi ministrovi Lópezovi Garidovi. Nech sa páči, máte slovo. Gracias, señor presidente. Eh, Ďakujem, pán predseda. V súčasnosti v týchto prebiehajúcich mesiacoch na začiatku roku 2010 zažívame veľmi silnú dynamiku tu v Európskej únii. Uprostred eh, najsilnejšej hospodárskej krízy za osem, posledných 80 rokov a súčasne sa e, podpísala a prijala nová zmluva, zmluva e, z Lisabonu. Zriadujú sa nové inštitúcie a súčasne prebieha aj e, rozsiahle nové usporiadanie no, no, našich hospodárskych a finančných systémov. O, v určitých okamžikoch to sa to komplikuje. A z časti sa treba uh, konfrontovať aj s novými výzvami. A uvediem prí, príklad. Máme finančnú situáciu, osobitnú finančnú situáciu v Grécku, ale na túto situáciu Európa aj reaguje. Európa vytvára nové nástroje pre hospodárskú politiku, a to vo všetkých dimenziách. Často sa hovorí, že pre e, množstvo stromov ľudia nevidia les, ale e, treba dodať, že na tieto e, osobitne komplikované problémy treba reagovať aj zložitými postupmi a my postupujeme európsky tak sme konali, keď sme e, túto krízu začali riešiť. Bezprostredne sme e, získali e, finančné prostriedky, finančnú pomoc, ktorú sme e, investovali do spoločnosti a Hovorí sa aj o revízii dozorného systému finanč, finančných trhov a tiež sa diskutuje o koordinácii hospodárskej politiky. Toto všetko sme už diskutovali a v tejto súvislosti bude vytvorený príslušný návrh. Ak chceme v europriestore koordinovať dobre hospodárskú politiku. A samozrejme, e, že v Európskej únii veľmi rozhodne konáme, aby sme finančnú e, stabilitu európskeho priestoru dokáž, dokázali podporiť. Je tu rozhodnutie z 12. februára, kde ide o konsolidáciu a trvalú udržateľnosť europriestoru e, eurozóny. Všetky tieto kroky e, e, sú krokmi, ktoré sa dajú ešte doplniť, a to o novú e, stratégiu rastu, stratégiu, ktorá sa opiera o kva, kvalitatívnu prácu, to je práca rady tohto týždňa. Ide o stratégiu, ktorá bola už formulovaná a vysvetlená komisiou v dokumente z 3. marca. Tento návrh sa na jarnom samite preverí, urobia to tak šéfovia vlád a ide tu samozrejme o strategické ciele. Ide o ciele, na, na ktoré bude komisia v rámci zamestnanosti poukazovať. E, komisia v svojom materiáli ide tu o klimatické zmeny, energetiku, investície, ide o e, náš školský systém a tiež o boj proti chudobe. Európska rada okrem toho sa bude venovať e, spravovaniu vecí verejných, vládnutiu. Táto otázka governance, čiže riadenia vládnutia, e, je dôležitá v rámci Lisabonskej agendy. Ide o vodcovskú úlohu, ide o vedenie, ide o e, Európsku radu v tejto, v tejto pozícii. Ide o komisiu, ktorá je tou, ktorá vykonáva dozor, dohľad Prebieha tu teda úzka spolupráca a prebieha tiež kontrola parlamentom, Európskym parlamentom a všetkými aktérmi. To teda bude hlavný cieľ zasadnutí e, budúceho víkendu, teda terajšej Európskej rady. Pôjde, e, ako som povedal, o klimatické zmeny, o boj proti klimatickým zmenám. Európska únia tu musí zostať e, na čele, musí byť priekopníkom v tejto úlohe na globálnej úrovni a to sa dá samozrejme táto angažovanosť aj kvantifikovať. Menovite e, ide o tzv. E, v angličtine hovoríme fast start, rýchly štart. Európska rada má povinnosť e, kvantifikovať, uviesť čísla, čo chceme dosiahnuť v budúcich rokoch. Chceme pomôcť predsa rozvojovým krajinám, aby bojovali proti klimatickým zmenám, čo si treba urobiť zo strany rozvinutých krajín. Tieto krajiny predsa musia dokázať spolupracovať. Týmto spôsobom chceme spoločne vytvoriť lepšie podmienky pre dôležitú e, konferenciu v Cancúne a Európska únia tu musí zohrávať dôležitú úlohu a určite tak bude konať. A tiež tu máme kodanskú e, zmluvu. Európska únia tu zohráva dôležitú úlohu. My sme našli jednotný hlas medzi 27 krajinami a chceme právne závislú, závislú angažovanosť v Cancúne. To budú teda témy, ktorými sa budú e, tento víkend zaoberať, zaoberať šéfovia vlád a, a hlavy štátov. Takisto budeme sa eventuálne zaoberať prípadom Grécka, finančnou situáciou v Grécku a tiež otázkou refinancovania e, štátneho dlhu, zadlženia Grécka. Samozrejme, že toto bude tému, pretože to tiež patrí k politickej e, angažovanosti, ktorú Európska únia jasne dokazuje aj na úrovni šéfov e, vlád. 5. februára tu takáto deklarácia bola. Chceme podporiť europriestor, keď sa musia prijať konkrétne opatrenia, aby týmto spôsobom sa zachovala stabilita, tak tieto opatrenia jednoducho musia prebehnúť. A to určite bude veľmi eh, hmatateľné na zasadnutiach tohoto víkendu. Ďakujem. Ďakujeme za vystúpenie eh, v mene eh, rady. Pán minister, a teraz by som rád vyzval predsedu komisie pána Barosu. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení poslanci, dámy a páni. Je to skutočne veľmi dobrá príležitosť pre nás sa dnes stretnúť. Deň pred týmto dôležitým jarným e, summitom máme pred sebou ťažké úlohy a tieto úlohy si vyžadujú podporu Európskeho parlamentu. To je veľmi dôležité. Chcem tým poďakovať a zablahoželať parlamentu za uznesenie o Európe 2020, čo bolo prijaté v Štrásburgu pred dvomi týždňami veľkou väčšinou. Tiež by som chcel využiť túto príležitosť na poďakovanie španielskému predsedníctvu Rady za podporu stratégie Európa 2020. Ich podpora bola jasne vyjadrená na rozličných formáciách Rady ministrov. Ale teraz, keď dochádza k samotnej eh, rade, tak tu ide o dve veci. Musí sa tu ukázať, že reagujeme na momentálne potreby a musíme pracovať na európskych dlhodobých strategických rámcoch a dlhodobých strategických cieľoch. Kríza znamená niekoľko, viac, niekoľko rizík pre komunity, pracovníkov, podniky v celej Európe a ako vieme, na národnej úrovni verejné financie e, si vyžadujú posilnenie. Európska únia musí samozrejme tieto veci riešiť, vrátanie finančnej stability a vrátim sa k tomu znovu neskôr. Ale Európa nesmie urobiť chybu, a že zanedbá súčasnú prácu na úkor tých dlhodobých e, cieľov. Preto Európska rada musí e, riešiť dva dlhodobé ciele, našu ekonomickú budúcnosť, klimatické zmeny už sme diskutovali o stratégii 2020 spoločne v tomto parlamente. Vaše príspevky a vaša angažovanosť bude nevyhnutná v realizácii našich ambícií pre inteligentnú, udržateľnú a mm, pre inkluzívny udržateľný rast. Také sú závery. Naše ambície musia e, byť pretavené do škály Musíme ukázať koherentnosť, snahu konať, komunikovať, ukázať ľuďom, že naše kroky budú znamenať rozdiel tam, kde je to dôležité. A preto si myslím, že je také dôležité, že Európska rada sa dohodla na jasných cieľoch. Dohodne sa na nich tento týždeň. E, tieto sme starostlivo vybrali, musíme navýšiť zamestnanosť, musíme investovať do výskumu a vývoja, musíme realizovať naše energetické a klimatické ciele, musíme zvýšiť našu výkonnosť a bojovať proti chudobe. Týchto 5 cieľov e, s týmito sa môžu ľudia identifikovať a tu sa ukáže, že Európa sa snaží reformovať e, oblasti, ktoré sú dôležité z pohľadu všetkých. Ide tiež o politickú vôľu riešiť ťažké problémy, Samozrejme, že ciele musia byť dosiahnuteľné, ale tiež by si mali vyžadovať e, dodatočnú snahu v porovnaní so súčasným stavom. Uznanie všetkých členských krajín, že zmena je potrebná. A ja sa pokúsim vyjadriť v Európskej rade toto posolstvo, tento pocit naliehavosti e, pre súčasnú hospodárskú situáciu v Európe, ktorá si vyžaduje zmenu, musí byť inkluzívnejšia, udržateľná v rámci celej Európy. Čo je skutočne dôležité, sú opatrenia, ktoré každá krajina príjme, aby posilnila svoj rast a aby riešila nedostatky, ktoré všetci vieme, že máme. Potrebujeme národné opatrenia na riešenie národných problémov, definovanie, teda v súlade s, medzinárodný, s medzinárodným kontextom, rešpektujúc subsidiaritu, ale stanovujúc spoločný európsky rámec. Ak je tu nejaká lekcia, ktorú si musíme vziať z tejto krízy, je to, že sme všetci navzájom závislí. Nemôžeme teda zanedbávať tieto princípy, keď sa o tomto hovorí na európskej úrovni. Spoločný rámec, ktorý bude podporený a stimulovaný uh, osobitnými európskymi opatreniami, to, čo my v dokumente e, nazývame flex iniciatívy. Tieto vlajkové lode ukážu, ukážu na európskej úrovni, že konáme v kritických oblastiach, napríklad digitálny program, inovácie, efektívnosť zdrojov a priemyselná politika. A samozrejme v niektorých prípadoch e, sa ciele takto dosiahnu ľahšie aj na národnej úrovni. Čo navrhujeme je nový štart vďaka Lisabonskej zmluve, môžeme prevziať nový prístup v ekonomickej koordinácii, dosiahnuť ekonomické riadenie v Európe riešiť národné problémy, ale aj silnejšiu európsku dimenziu a využitie všetkých nástrojov na európskej úrovni, aby sme, tak povediať, nakopli ekonomiky. Toto bude skutočný test pre Európsku radu. Výsledky e, neformálnej Európskej rady ma, sú pre mňa povzbudením a dúfam, že európsky lídry budú prítomní a že povedia áno, keď ide o reakciu na tieto výzvy kolektívnym spôsobom. Pokiaľ ide klimatické zmeny, viem, že tento parlament zdieľa moje presvedčenie, že klimatické zmieny nie sú nejakým témou, ktorá môže byť v pozadí. Európska únie je lídrom, ešte stále je máme e, ako jediný jasné ciele, sme číslom jedna, pokiaľ ide o, o riešenie týchto problémov, čiže presuňme sa od kodanie k iniciatívam. Potrebujeme jasné, definované stanoviská a preto sme vydali oznámenie, kde e, definujeme naše ciele v medzinárodných rokovaniach. Zároveň komisár Edegar začal konzultácie s našimi kľúčovými partnermi a preto by sme mali urobiť e, snahu, aby v Cancúne došlo k skutočnej obsahovej zmene. Kyoto musí byť na programe, ale musíme jasne povedať, že sa to dá analyzovať iba vo svetle globálnej dohody a nie predtým. Musíme vybudovať dôveru, samozrejme aj s rozvojovými krajinami, a preto rešpektujúc naše záruky, pokiaľ ide o fast start financovanie, preto je toto dôležité. Samozrejme, že budeme pokračovať aj v implementácii v implementácii našich balíčkov 2020 aby, sme bo, aby to bolo kompatibilné s našou prácou a reformami, ktoré sú definované v stratégii 2020. Tieto dve oblasti jasne ukazujú, ako Európania sa pozerajú na svoju úlohu. A ja som presvedčený, že ak e, máme byť odvážni, tak musíme ukázať Európu ako rozhodujúcu silu v budovaní budúcnosti pre našich občanov. V rovnakom duchu budem prezentovať na Európskej rade niektoré základné výzvy na G20 ktoré sú skutočne v Kanade a v podstate nemali by sme zabúdať, že niektoré z týchto tém sú európske, ale musia sa riešiť aj na globálnej úrovni. Vážení poslanci, finančná stabilita a hospodárska finančná situácia v Grécku nie sú na formálnom programe tejto Európskej rady. Avšak, úprimne povedané, neviem si predstaviť, ako je možné pre hlavy štátu a vlád práve tých, ktorí sú v eurozóne, nediskutovať o tejto téme. Preto mi dovolte vysloviť naše stanovisko k tejto veci. Grécko súčasne je v procese nápravy svojho riadenia a nápravy eh, príliš veľkého deficitu, ktorý sa musí znížiť, to je kľúčové. A Grécko urobilo opatrenia v tomto smere. Zvlášť ide o to, že Grécko príjma opatrenia vedúce k zníženiu deficitu tento rok o 4 HDP takáto fiskálna snaha je v súlade s e, odporúčaniami Rady a komisie, ako to bolo uznané v Rade 16. marca. Samozrejme, Grécko musí pokračovať v tomto snažení. Je to jediný spôsob, ako zabezpečiť zníženie nákladov a dlhu. dlhu. Reagujúc na ekonomickú a finančnú situáciu v Grécku, neformálne stretnutie šéfov vlád vo februári sa vyjadrilo, a teraz citujem, členovia eurozóny rozhodujúcim a koordinovaným spôsobom budú konať, ak je to potrebné, aby zachovali finančnú stabilitu v eurozóne ako takej. Konec citátu. Komisia sa domnieva, že je dobrý čas teraz na to, aby sme v eurozóne vytvorili nástroj na koordinovanú akciu, ktorý by sa dal použiť na pomoc Grécku v prípade potreby Malo by byť jasné, že vytvorenie takéhoto mechanizmu nebude implikovať jeho automatickú aktivizáciu. Vytvorenie takéhoto mechanizmu je tiež otázkou zodpovednosti a solidarity. Solidarita je dvojsmerná cesta. Grécko vyvíja ekonomickú snahu a tým, že túto snahu podporíme, nie len, že pomôžeme Grécku, ale aj stabilite eurozóny ako takej. Rámec pre koordinovanú činnosť by mal byť chápaný ako bezpečnostná sieť, ktorá sa dá použije len v prípadoch, keď všetky ostatné prostriedky boli vyčerpané, vrátane v prvom rade vyčerpania rozsahu politických akcií na domácej úrovni. Nad rámec technických aspektov a možných riešení jednota a koherentnosť eurozóny a jej riadenie musia byť zachované Ekonomika potrebuje stabilitu a eurozóna je príkladom stability a pre nás je dôležité, aby táto stabilita bola ďalej posilnená. Možno budeme musieť použiť medzivládne nástroje na určité otázky, ale tie musia byť zakomponované do spoločného európskeho rámca. Vážení členovia, ja som naozaj presvedčený, že reakcia na túto konkrétnu výzvu takisto bude testom európskych vodcov a takisto testom ich odovzdanosti Európskej menovej únii. O čo tu ide je základný princíp finančnej stability, ktorý je v centre e, eura a euro je z najdôležitejších, jedným z najdôležitejších výtvorov európskeho procesu, procesu konštrukcie Európy. Dúfam, že tento problém vyriešime v duchu zodpovednosti a solidarity a to je európsky spôsob, ako na to. Ďakujem, pane Komisie Ďakujem pekne e, za predsedovi Európskej komisie za toto vyhlásenie, toto úvodné prehlásenie. A teraz v mene politických skupín začneme EPP. E, pán Jose Dol. Vážený pán predseda, milí kolegovia, to, čo EPP čaká od Európskej rady, je to, že potvrdí bez výhrad, európsku solidaritu a každý ale si musí plniť svoje povinnosti. To, čo EPP očakáva od hlav štátov a vlád, je definovanie ich cestovnej mapy preto, aby sa Európa dostala z krízy, až pokiaľ sú pripravení spolupracovať a aké sú také červené línie Myslia si, že rast a zamestnanosť znamená, že musíme mať spoločné kroky s nástrojmi, ktoré to obsahujú, alebo chcú ísť radšej cestou inovácií, vzdelávania, profesionálneho vzdelávania, podpory malých a stredných podnikov, boja proti chudobe a nezamestnanosti každý za seba s výsledkami, ktoré poznáme. Pripomínam, že naše členské krajiny v roku 2002 podpísali Lisabonskú stratégiu, ale nemajú prostriedky, neberú vážne tieto ciele a preto sme stratili mnohé roky a to, čo sme povedali, sa zrealizovalo, ale mimo Európy. Moja skupina čaká od Európskej rady okrem slov a branie do úvahy našich ekonomických, spoločných ekonomických cieľov na základe dve, cieľov 2020 kde navrhneme v júni novú verziu Solidarita, k tej sa vraciam. O tej hovoríme veľa už niekoľko týždňov a skutočne to je alfa a omega európskeho modelu od vytvorenia spoločného trhu až po spoločnú obranu. Táto solidarita bola efektívna od začiatku finančnej krízy a mm, nesmie poškodiť našich gréckych priateľov, pretože každý e, členský, by e, členský štát by mohol mať podobný problém. Musíme nájsť riešenie. Je to spoločné komunitárne riešenie, ktoré e, potrebujeme rešpektujúc európske pravidlá a v rámci eh, komunitárnych mechanizmov finančnej pomoci. A v tomto rámci môžeme zaviesť eh, FMI, ale stále musíme rešpektovať komunitárne pravidlá. A v záujme všetkých je garantovať stabilitu Európy a európskeho menového systému. Milí kolegovia, eh, tu je solidarita na jednej strane, na druhej strane mince je zodpovednosť. Zodpovednosť na každom členskom štáte zabezpečiť rovnováhu. Občania poznajú momentálne problémy, musia prinášať obete, zúčastniť sa na spoločnej snahe finančnej obnovy, obnovy verejných financií, akceptovať reformy, ktoré sú nevyhnutné, hoci tieto sú kruté. Inými slovami, Áno, Európa musí byť solidárna s Gréckom, musí zabezpečiť, aby prekonalo tieto ťažké chvíle, ale áno, Grécko musí urobiť reformy, ktoré sú potrebné z toho stredno- a dlhodobého hľadiska, preto aby si zaslúžilo túto solidaritu. Navrhli to Európskeho parlamentu včera a teraz to treba implementovať. Vážený pán predseda, milí kolegovia, kríza nás núti k zmenám, Prvá zmena sa týka komisie. E, vyzývam komisiu, aby plne a s autoritom realizovala svoju úlohu garanta zmluv. Pakt stability sa musí aplikovať a komisia to musí zabezpečiť. Tento parlament ju podporí v tomto ťažkom boji. Druhá zmena sa týka správy našich verejných financií v období rasty. Každý si myslí, že môže mať svoju vlastnú rozpočtovú politiku, daňovú, sociálnu politiku, bez toho, že by sa trápil o to, čo robia druhí. Ale v čase kríze tí, ktorí ma najviac vynaložili, e, volajú po solidarite a viac ako tí, ktorí boli rozumnejší. Môžeme takto pokračovať? Myslím si, že nie. Je na čase, aby členské krajiny koordinovali viacej svoju rozpočtovú politiku, daňovú a sociálnu politiku. Nebojme sa slov viac z komunitárneho riadenia a táto koordinácia povedie k implementácii princípu solidarity, bude to spravodlivejšie a prirodzenejšie. Pán predseda, predseda rady, vyzývam vás, aby ste prijeli iniciatívy v tomto smere. Viete, že mám určité skúsenosti. Vždy je to v čase krízy, keď e, stroj najviac napreduje. My sme v skutočnom období krízy a potrebujeme odvahu aj v politike. Ďakujem pekne. Ďakujem. pánovi predsedovi Dolovi a teda v mene SAD predseda Martin Schulz. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Európsky summit musí, a určite sa aj bude, to je celkom jasné, zaoberať krízou v Grécku. International Herald Tribune dnes na titulnej strane napísalo veľmi zaujímavú vetu. Grécko prislúbilo, že si splní svoje úlohy a že dokáže ozdraviť svoj rozpočet. Členské štáty Európskej únie a Menovej únie žiadajú od Grékov, aby to urobili ako predpoklad pre solidaritu. Grécko tak sa píše v International Herald Tribune, si úrohy splnilo. Kto neplní svoje prísľuby, sú členské štáty eurozóny na prvom mieste a Nemecko, pretože tieto neplnia svoje prísľuby. prísľuby. Predseda komisie právom hovoril o bezpečnostnej sieti. Nie je dôležité teraz míňať peniaze daňových poplatníkov, či už Spolkovej eh, republiky, eh, Francúzska, Španielska alebo Talianska a dať ich do kasy eh, Grécku. Nie, to nie je cieľom. Cieľom je aby Grécko si mohlo požičiavať na medzinárodných trhoch peniaze za e, rovnaké úrokové sadzby ako ostatné. Normálne sadzby sú 2,5% až 3%, 3% kvôli špekuláciám. Platí Grécko úroky vo výške 6% a to znamená, e, že e, dopady ozdravenia alebo účinky ozdravenia gréckého rozpočtu idú do vreca medzinárodných špekulantov. A to je skutočne vykorisťovanie e, ľudí. A je to preto nerozumné, preto, lebo keď sa keď tá nedostatok solidarity bude viesť k tomu, že sa môže na trhoch špekulovať proti členskej štá- krajine eurozóny a keď sa môže špekulovať tak, že nie je vnútorná solidarita, ale Medzinárodný menový fond musí zakročiť, tak potom je Grécko len takým prologom, predohrou. Bude nasledovať eh, Taliansko, Veľkú Britániu a Španielsko. Kto nechce, aby vznikol teraz celoplošný ožiar, požiar, ten musí eh, vyjadriť a preukázať solidaritu s Gréckom. No a preto je solidarita s Gréckom, a to treba povedať a vysvetliť hlavne nemeckej kancelárke, je to čin ekonomického rozumu a logiky a nie nejaká pomoc, ktorá sa len tak poskytuje. A preto nedá sa... Uh, pán Barosu sa nemôže zbavovať zodpovednosti a tvrdí, že teraz musí zakročiť Medzinárodný menový fond. Nie, komisia musí teraz predložiť návrhy, ktoré v rámci eurozóny budú viesť k stabilizácii. Myslím, že komisia predložila dobré návrhy a myslím, že rada eh, by mala prijať návrhy komisie. A k tomu nepatrí, aby sa na pomoc prizval Medzinárodný menový fond. Prečo vôbec? My dokážeme, dokážeme predsa problém eh, v, eh, v rámci eurozóny vyriešiť sami. Ja mňa skutočne zaráža, že Angela Merkelová sa obracia na Medzinárodný menový fond. Nemecká spolková banka pre nemeckých konzervatívcov. Je to niečo podobné ako pre katolíkov, katolíkov Vatikán. A vo svojej mesačnej správe píše, že proti tomu je finančný príspevok meno, Medzinárodného menového fondu pri štrukturálnych problémoch, ako v prípade priamých štrukturálnych problémov rozpočtu alebo rekapitalizácii bankovej so svojím monetárnym mandátom nie je zlúčiteľné. A to je citát Nemeckej spolkovej banky a Nemecká spolková kancelárka na rozdiel od svojho ministra tvrdí, že Medzinárodný menový fond tento problém by mal predsa len vyriešiť. Avšak to je nesprávna cesta. My teraz potrebujeme vyslať signál medzinárodným trhom. Môžete si špekulovať, koľko chcete. Eurozónu nedokážete um, rozoštvať. A len keď vyšleme tento signál, tak špekulácie prestanú. No a o aké špekulácie sa jedná, to treba ešte e, raz zdôrazniť v prípade e, tých produktov Credit Default Swaps, CDS. Ja e, uzavriem poistku na to, že zhorí dom môjho suseda. A ak teda ten dom zhorí, tak ja dostanem tú poistnú, poistnú sumu. ale princíp svätého Floriána, aby ochránil môj dom a podpálil ostatné, to nefunguje v Európskej únii. A preto je solidarita s Gréckom prejav stabilizácie eurozóny. Musíme sa rozhodnúť nakoniec, čo, o čo nám ide. Či chceme európsku solidaritu, alebo či podľahneme tlaku. Ja to nepríjmem, ale citát Wolfganga Münchava z Financial Times Nemecko, čo nie je žiadny socialistický plátok a ten človek ani nie je sociálny demokrat. Ale mm, chcel by som všetkých požiadať, aby ste si vypočuli túto vetu. Nachádzame sa v situácii, to sa píše v Financial Times eh, Nemecko, eh, prišli európske, európske eh, potreby, kedy proti sebe stoja európske potreby a nemecký národný populizmus. Rozhodnime sa prosím pre potreby Európy. Ďakujem pekne. Ďakujem pánovi predsedovi Šulcovi. A teraz v mene ALDE ich predseda, pán Ferhoštát. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda, myslím si, že riešenie alebo závery, ktoré môžeme vyvodiť my všetci, EPP, zelení, socialisti, liberáli a myslím, že všetky ostatné skupiny s výnimkou euroskeptikov, ktorí sú možno spokojní s tým, čo sa momentálne deje e, v Európe, je to, že musíme teraz, pán predseda, mať jasnosť v Európskej rade už to trvá týždne tých eh, takých potýčok eh, mimo eh, európskych inštitúcií o tom, čo máme urobiť pre Grécko, čo máme urobiť pre eurozónu. Toto sme ešte nevideli, že miesto prijatia rozhodnutia sa práve teraz hádame o tom, aké opatrenia máme prijať a hovoríme všetko a potom presný opak. A pán predseda, ešte by som k tomu dodal niečo, že mám pocit, že o 4 dní boli členovia radí, ktorí urobili viac zla pre európsky projekt ako euroskeptici počas 4 rokov. To si teraz myslím. Takže jediný spôsob, ako toto zmeniť a zastaviť, je jasné rozhodnutie na základe návrhu komisie. A som rád, že pán Barroso dnes oznámil, že navrhne rade riešenie a tu sa pridávam k pánovi Dolovi. Riešenie, ktoré musí byť európske, komunitárne. A nie riešenie, e, kde žiadame e, peniaze z e, vreciek daňových poplatníkov. O to nejde. Ide o nástroj na európskej úrovni preto, aby úroková miera na um, európske cenné papiere, aby sa toto znížilo a nejde o vydávanie týchto cenných papierov, ale ide o európsku úroveň, pretože európska úroveň má likviditu a dôveryhodnosť. Aká je úroková miera? Tam sú dva faktory, likvi, teda likvidita a dôveryhodnosť. Európa tieto faktory má. A takýmto spôsobom môžeme znížiť úrokovú mieru bez toho, že by sme na to vynaložili čo len jedno euro nejakého daňového poplatníka. Toto je nevinutné, pán predseda, pretože dnes je tu tento tento rozdiel medzi nemeckými sadzbami 3,5 sadzby Grécka sú 6,50 momentálne. Toto 300 bazických bodov. Jediný spôsob, ako toto vyriešiť, je skutočne urobiť všetko, čo je nevyhnutné pre tento európsky nástroj. A druhý dôvod, prečo je to nevyhnutné, snaženie Grékov, ktoré musia urobiť, na niečo poslúži. Ak nebudeme mať európske riešenie, ak nemôžeme znížiť tieto sádzby, tak všetky snahy Grékov prejdú na kapitolové trhy. Ak neurobíme pevné rozhodnutie počas tejto rady, tak Gréci sa budú snažiť, budú robiť úspory. A kto z toho bude profitovať? Špekulanti, kapitálové trhy a podobne, ktorí budú mať z toho zisk. Preto Európa musí zasiahnuť, preto aby ozdravné opatrenia v Grécku boli aj užitočné. Sú nevyhnutné, ale musia byť aj užitočné a pre tento dôvod my a celý parlament musí podporiť návrh komisie a dúfame, že členovia rady budú teraz ticho, alebo budú ticho a schvália to. Ďakujem. Ďakujem. Pánovi predsedovi Ferhoštatovi a teraz pani Rebeka Harms, predsedkynia. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, kolegyne, kolegovia. Chcela by som len stručne pripomenúť, za aký krátky čas, keď mali problémy banky, eh, v Európe a na celom svete, skutočne za aký krátky čas, skutočne niekedy eh, zo dňa na deň sa rozhodlo o tom, že Ehm, tieto banky dostanú pomoc. A podmienky na poskytnutie tejto pomoci eh, a to o, o tom eh, tvrdíme, eh, o tom diskutujeme dodnes, skutočne tie podmienky boli veľmi, veľmi mierne. No a teraz, keď tá grécka kríza, kríza eura čo je v podstate európska kríza. Eh, už o nej hovoríme celé týždne, celé mesiace, bez toho, aby sa Európania dokázali podporiť a prijať rozhodnutie o tom, čo je skutočne dôležité. Ja to pokladám za skutočne eh, veľkú hambu a treba povedať, že ja ako nemecká poslankyňa v Európskom parlamente, pán Lagenle, si to vypočujte, ja ako nemecká poslankyňa sa skutočne hambím za spolkovú vládu, pretože keď som si prečítala, že sa uskutoční osobitný summit v Bruseli e, len pod tou podmienkou, e, že sa pre Grécko rozhodne to, čo chce pani Merkelová, e, čo jej umožní vrátiť sa do Berlína z Bruselu ako víťazka bez toho, aby nejak diskutovala o priateľnom riešení, tak to je hamba tam skutočne vyhral, uh, vyhral bulvár. No a, a aj vám, pán Lagen, a vašej delegácii uh, by som rada vedela, či vám ide o bytie alebo nebytie o solidarity um, v Európskej únii. či to ovplyvňa predvolebné preferencie, preferencie strany kancelárky Merkelovej v jednej spolkovej krajine ja si myslím, že to je skutočne čistý populizmus a je nepriateľné, že dodnes nebolo rozhodnuté o tom, že v rámci pravidelnej rady vo štotok a v piatok hlavy štátov a vlád sa dohodnú na tom, ako eurozóna vyrieši krízu v Grécku. Ja sledujem diskusie v Nemecku. Minulý týždeň som bola v Grécku, ale ja som obhajujem eh, záujmy, alebo chcem jasne povedať všetkým občanom v Nemecku, v Grécku a v celej Európe, chcem jasne povedať, že solidarita na to, aby Grécko dostávalo uh, úvery za normálne úrokové sadzby, solidarita môže fungovať, keď to nebude jednosmerná ulica. Nuž a skúsenosti mi potvrdili, že teraz majú Gréci eh, šancu vybudovať lepší štát. No a to, táto krajina Grécko musí využiť krízu na reálne reformy. a my neslúžime nikomu, ak eh, budeme poskytovať solidaritu bez toho, aby sme Papandrea eh, vyzvali k rozsiahlejším a hĺbším reformám, aké doteraz ohlasoval muž. A ešte raz, Gréci si skutočne zaslúžia niečo oveľa lepšie. Dámy a páni, ja, keďže tento populizmus eh, zažívam v Grécku a vnímam ho ako skutočne nebezpečnú vec, tak eh, aj preto by som z inej perspektívy chcel niečo odôvodniť. Naša analýza je taká, že euro z dlhodobého hľadiska eh, môže vydržať, spoločná mena môže vydržať len vtedy, keď sa budú Európania podporovať aj v integrácii hospodárskej politiky konkurencia a tie tvrdé záujmy eh, nás eh, vždy eh, do, privádzajú do problémov, ktoré máme aj dnes. No a potom to bude vždy také trpké, pán Langen. A skutočne občanom musíme toľko vysvetľovať, prečo je integrácia taká nevyhnutná. A mm, tak sme sa snažili, keď sa hovorilo o ústavnej zmluve, skutočne sa tešíme, že vstúpil konečne do platnosti Lisabon. A po prvej výzve po Lisabonu e, zvíťazí bulvár. Skutočne pani Merkelová by sa zachovala zle, keby e, vy, nemeckí kolegovia z EPP, e, by ste ju presvedčili, aby nepribrzdila. No už skutočne treba diskutovať o transparentnosti, zdravom rozume a treba hľadať argumenty pre občanov avšak nie um, nejaké bulvárne uh, plátky. No a uh, preto tak, uh, a pretože inak príde pani Merkelová domov z Bruselu. Um, v bulvárnych plátkoch sa objaví, že treba zrušiť euro, zaviesť späť marku. Čo potom? Takže ja myslím, že Nemecko má rozhodujúcu povizíciu a ja dúfam, že pán Sarkozy neustúpi, ale že bude rozumnejší ako pani Merkelová. Ďakujem pekne, pani Harms. A teraz v mene európskych konzervatívcov a reformistov pán Michal Tomáš Kaminský. Pán predseda. Tu v parlamente máme diskusiu o Grécku, hoci oficiálne to nie je na programe. Európskej rady. Rád by som vyjadril rešpekt pre grécku vládu. E, sú tu protesty na uliciach je to vláda, ktorej vlastní voliči sú proti nej, ale v rámci racionality a solidarity táto e, vláda príjma ťažké opatrenia, neuchyluje sa k populizmu. Musím vyjadriť poľutovanie, že nie všetci európski lídri sú schopní takto odolať populizmu. Grécko potrebuje našu solidaritu, pretože Európa je na nej vybudovaná ale nemôžeme dovoliť e, žiadnemu politikovi v žiadnej krajine zaobchádzať s ekonomickou politikou ako e, nejakým e, nákupným vozíkom v supermarkete. Toto sa stalo v Grécku. V budúcnosti potrebujeme prísne pravidlá pre členské krajiny, ktoré musia rešpektovať e, a realizovať rozumnú politiku, pretože bez racionálneho základu táto politika nemôže uspieť. Na nešťastie musím povedať, že e, tento dnešný deň vidíme, že ideológia a politika sú alebo stoja nad ekonomikou. A toto je poľutovania hodné. Myslím si, že Grécko vstúpilo do eurozóny príliš skoro, ale pretože politika mala prioritu pred ekonomiku, Euro- Grécku to bolo dovolené, ešte stále sa to deje a ja dúfam, že Európska komisia pod vedením pána Barosa bude konať ako garant európskej solidarity a a európskeho ekonomického zdravého rozumu. Potrebujeme solidaritu a rozum. Pán predseda, v súčasnej etape hospodárskej krízy by sme nemali siahať po nástrojoch, ktoré krízu ešte zhoršia. Viac byrokracie, viac regulácie. Toto nám nepomôže v Európe. Chceme zlepšiť našu konkurencieschopnosť. Nemali by sme dovoliť voľnému trhu, aby tento ovládli byrokrati. Mali by sme rešpektovať rozdiely medzi ekonomickou a sociálnou politikou. Mali by sme rešpektovať rozdiely medzi kultúrami, historickými kontextami a rozdiely medzi členskými krajinami ako také. Takže áno, solidarita pre Grécko. Chcem ešte raz vyjadriť rešpekt gréckej vláde. Ďakujem. Ďakujem. Pán, a teraz Ďakujeme pánovi Kaminskému a teraz v mene GUE NGL pán Lotar Bisky. Vážený pán predseda, je zriedkavé, že je tu predseda komisie, aj predseda parlamentu a ja s oboma súhlasím, ale keď obaja žiadajú solidaritu s Gréckom a varujú pred renacionalizáciou, tak môžem s vami len súhlasiť, pretože to je správne. Pán Barozo pred nedávno v e, Štrasburgu nahlas uvažoval o tom, či tie najhoršie e, špekulácie na trhu by nemali byť náhodou zakázané. Ten rozkol, sociálny rozkol spoločnosti v EÚ a v členských krajinách, tak ten nikomu neostáva ukrytý. A tým, s tým spojené veľmi na, naliehavé otázky nie sú na programe šéfov štáto, štátov a e, na prv, programe prvých samitov po vstupe do platnosti Lisabonu. Samozrejme, stratégia 2020 obsahuje hospodársku stratégiu a ako viete, moja skupina túto stratégiu, tak ako ju formuluje komisia, e, moja frakcia nie je ňou nadšená, pretože tá e, konkurencieschopnosť a tá stratégia s tým spojená zlyhala a e, my chceme, aby sociálne a ekonomické nevyhnutnosti v EU- Európe boli nad záujmami hospodárskej súťaže a stratégia 2020 je kilometr vzdialená od takéhoto cieľa. Je to však rozhodne veľký kus a veľké sústo, keď jednotliví členovia nemeckej spolkovej vlády v týchto dňoch eh, hovoria proti E, niektorým cieľom stratégie 2020. Napríklad pokiaľ ide o, o mieru zamestnanosti, výskum, vzdelávania alebo boj proti chudobe. A to je mimochodom v roku boja proti európskej chudobe. Dúfam, že tento postoj nebude väčšinový e, a nebude, nepresadí sa u väčšiny európskych šéfov vlád. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Bisky a teraz pani Niky Cavela. Ďakujem, pán predseda. Moja krajina, Grécko, má podobné vlastnosti ako v Kalifornia. Dobrú klímu, žijeme e, z plodov našej zeme, e, naše lesy e, sú obeťami požiarov, rovnako ako v Kalifornii boli sme dejiskom olympijských hier, rovnako ako oni, a v konečnom dôsledku máme ešte aj rovnaké problémy ako Kalifornia. A tu si kladiem otázku, pán predseda, keď Kalifornia, ak by ona, ak by táto krajina mala problémy s pôžičkou, ako by to vyzeralo, ako by sa správala centrálna federálna vláda USA. Nechali by voľnú cestu špekulantom Nuž, už predtým som e, e, o tom hovorila. E, alebo ako by sa riešil vlastne tento problém? Máme v Európskej únii vôbec centrálnu vládu, alebo nie? Samozrejme, že Grécko tvorí len 2 európskeho hospodárskeho výkonu a Grécko vytvorilo obrovský problém pre eurozónu. Je tu ohrozená EÚ? Je tu veľká nevýhoda? Celkom jasne sa predsa ukazuje, že je to taký akýsi crash test, a skúška, e, ktorá súvisí s tým, či euro vydrží. Ale samozrejme, je to skúš, aj skúška politických špičiek EÚ e, či sú schopné tu e, zasiahnuť a brániť euro pred 30 e, rokmi e, som e, bola tu v Bruseli už činná ako úradníčka a, a zaoberala som sa vnútorným trhom. Vnútorný trh sa dnes stal realitou, máme tu euro a myslím si, že nič ďalšie sme ani nedosiahli a preto som tu v radách euroskeptikov. Dúfam, že sa nám zajtra podarí ukázať, že ozaj máme e, čosi spoločné, čo sme spoločne dosiahli. Slovo má teraz pán e, Zoltán Balcu za nezaradených. Ďakujem, pán e, predseda, a ďakujem za udelené slovo. Moji predrečníci hovorili o riešení finančnej krízy v Grécku. Pán Barroso avizoval, že sa o tom nebude hovoriť. Vôbec nie na, na tomto samite. E, nie je to e, nejaké svetuškárstvo. Veď e, Grécko je v zložitej situácii. V roku 2008-2009 bolo Maďarsko prvou krajinou EÚ, ktorá, ktorá takmer zlyhala ktorá takmer skolabovala na základe vl- chýb, chýb vlády a zaviedli sa naozaj veľmi prísne opatrenia, aby sa zachránila štátna pohľadnica, pokladnica. Ale aké sú z toho, aké sú z toho e, poučenia? Pán Papandreou formuloval pravdu za posledných 20 e, rokov. E, padl, padol nielen berlínsky e, múr, ale aj e, Wall Street. Wall Street, veľký múr, tiež bol strhnutý, pretože Wall Street je ďaleko od e, hospodárskej reality. Ďakujeme e, pánu Balcovi a teraz e, ďalší rečníci. Prvý je pán Jose Manuel Garcia Margalo. Nech sa páči. Ďakujem pán predseda. Pán predseda rady, viete viac ako ktokoľvek iný, že moja strana napomáha alebo pomáha španielskému predsedníctvu. Želáme vám úspech, ale preto musíte presmerovať vašu snahu a byť lídrami pre Úniu. To znamená nájsť riešenie pre grecké problémy. O tom všetci hovorili, to nechcem opakovať. E, vodcovstvo Únie znamená, že ak máme mať smernicu pre alternatívne investície, investície mali by ste to presadiť, nie e, zabrzdiť. E, viesť Úniu znamená zabezpečenie finančnej bezpečnosti nedržať sa e, dohôd, e, ktoré sú oveľa konzervatívnejšie ako návrh e, komisie a, k, a sú konzervatívnejšie ako správa de la Rozier. Naša inštitúcia poskytuje španielskému predsedníctvu dohodu o dozore, to znamená viac Európy a španielská vláda, ktorá vždy presadzovala tieto myšlienky, dúfam, že podporí parlament a neuchýli sa k stanoviskám e, spoza kanála. E, posilnenie rozpočtovej disciplíny znamená, že musíme prísť s novými myšlienkami o prevenčných opatreniach. Predsedníctvo vie, že, že plán prognozovateľnosti E, bol len akýmsi byrokratickým cvičením. E, konkurencieschopnosť hospodárskych systémov je dôležitá, pretože bez e, prostriedkov nedokážeme tieto veci riešiť. Nové, nové riadenie, o ktorom ste hovorili, pán predseda, vlády žiadajú viac riadenia, zatiaľ čo článok 128-136 zmluvy už platia. Eh, hovorím o Lisabonskej zmluve, teda eh, a eh, v čom spočíva táto pridaná hodnota? Aby sme vám pomohli, najskôr potrebujeme, aby sme vedeli, čo chcete urobiť, pretože tieto myšlienky inak, inak nemajú žiadny zmysel. Ďakujem. Ďakujem. A teraz slovo dávam pánovi Joksovi na dve minúty. Ďakujem pekne. Máme pocit, že návrh záverov rady, ktorý, všetci, ktorý sme všetci videli, by mohol byť skutočným rizikom pre Európsku úniu. Závery hovoria o, e, o, o výnimočných opatreniach, e, v záveroch ECOFINu z minulého týždňa sme videli, že chceme, chcú stiahnuť podporné opatrenia trhu koncom tohto roku a rada v decembri hovorila o potrebe vrátiť sa k, stab, mm, k, e, paktom stabi, e, k kritériám paktu stability. Máme pocit, že tento časový harmonogram je príliš optimistický. Ak budeme sledovať túto cestu, Mm, teda do konca roku 2010 to bude recept na veľké škrty a, a verejné výdavky, zrastie nezamestnanosť, zníži sa daňový výnos, rast sa spomalí a to by mohlo viesť e, k skutočnej redukcii, pokiaľ ide o ekonomický potenciál Európskej únie pre mnohé roky. Je to recept na katastrofu. Čo potrebujeme namiesto toho je inteligentná rovnováha medzi zodpovednosťou fiskálnou politikou na jednej strane a podporou pracovného trhu na strane druhej potrebujeme udržateľnú sociálnu e, stratégiu e, riešenia krízy. Dánsky inštitút vypracoval stratégiu e, takejto urgentnej stratégie, na ktorej sa dohodli, dohodlo 20 členských krajín. Do konca roku 2013 chcú vynaložiť 4,5 zistili, že ďalších 4,5 milióna obyvateľov v Európskej únie bude nezamestnaných a tomu sa musíme vyhnúť. A preto je potrebné, aby tu bolo dvojročné moratórium na tieto podporné opatrenia. Tiež navrhujeme nové európske nástroje pre finančnú stabilitu a ja som dúfal, že pán predseda Barroso tu ešte bude, pretože vôbec by mi nevadilo, keby tieto myšlienky predstavil zajtra ako svoje odporúčania v Rade. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, no a slovo teraz dostáva pani Ek na 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne. Rada zasadne zajtra a bude hovoriť o budúcnosti Európy, ktorá stojí pred obrovskými významy. Momentálne sa zaoberáme finančnou krízou, ktorá prechádza do krízy pracovného trhu, v súvislosti ešte alebo v kombinácii s krízou životného prostredia. Nuž je veľmi dôležité konať spoločne v tejto situácii. Avšak e, ja mám obavy, že návrhy Rady a komisie pre riadenie budú príliš vágne a nepomôžu e, dosiahnuť stanovené ciele. Ak budú implementované tak, ako to je uvedené, tak Európa 2020 bude ďalšou Lisabonskou stratégiou, čiže zlyhaním Európska únia by mala e, skutočne odvážnymi návrhmi riešiť túto krízu. Poprvé, metóda otvorenej koordinácie nefunguje a musí byť zrušená. Namiesto toho treba e, prijať e, záväzne ciele, ktoré musí, mm, ktoré, na ktoré musí dohľadať komisia podľa Lisabonskej zmluvy. Ak financovanie bude kon podmienené podľa toho, ako si budú členské štáty plniť svoju, musí byť podmienené a podľa toho, ako si členské štáty plnia svoje úlohy podľa stratégie. Takže solidarita je dobrá, ale na základe transparentnosti. Po tretie, komisia by mala zverejniť e, svoje výročné správy sa politickými odporúčaniami pred parlamentom ešte predtým, než sa bude hovoriť o nich na rade. Takýto transparentný proces by umožnil zapojenie občanov. No a ako európsky politici sa musíme vždy snazi, snažiť, aby v centre našich politik stáli občania. Takže zmeňme ten zmeňme ten prístup na realitu a zmeňme to mačiatko, ktoré je návrh komisie na tigra so strými zubami. Nože, ďakujem veľmi pekne a teraz na jednu minútu pán Zile. Ďakujem veľmi pekne. Nestačí hovoriť len o prípade Grécka, a solidarity, ale celej európskej politike. Ja e, teraz myslím stratégiu 2020 ja dohodu Rady a komisie. Podľa môjho názoru návrh komisie zdôrazňuje nie až tak veľmi hospodárskú koheziu. No a musíme to vnímať v kontexte finančnej perspektívy z roku 2014 do roku 2020. A prvok hospodárskej kohézie je preto absolútne nevyhnutný. Inými slovami, to znamená, že medzi dneškom a budúcnosťou budeme musieť prijať opatrenia na zaručenie koheznosti, pretože inak mm, sa v roku 2020 tie rozdiely ešte prehobia. No a chceme toto, je to skutočné pochopenie a, a predstava solidarity EÚ. Ja myslím, že Európska rada sa tým musí veľmi vážne zaoberať a pripísať väčšiu hodnotu a väčší význam cieľom hospodárskej kohezie. Ďakujem pekne a slovo teraz dostáva pán Hadži Georgiu na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Áno, my sme sa teraz veľmi intenzívne zaoberali témou Grécka a je to oprávnené. Ale chcel by som teraz sa hovoriť o niečom, čo sa týka iných krajín. Pán Šulc hovoril o tom, e, že e, priemerná úroková sadzba v Európe je 2,3%, v Grécku platíme 6%. No a e, na tom sa nedá nič meniť. Ja si však myslím, e, že, bank, e, že rada musí urobiť niečo s ohľadom do budúcnosti, aby aj e, ďalšie krajiny nespadli do také pasce ako Grécko. Ja by som chcel povedať, že pani predsednička s cieľom naštartovať hospodárstvo sme dali miliardy bankám a preto si myslím, že by štát mohol poskytnúť tieto, tieto peniaze ako podporu na podporu bývania, napríklad ako prvú splátku. No a rovnako by sme mohli mm, zmeniť aj dane v rámci transakcií medzi štátmi. A ešte jednu vec by som chcel povedať. V priebehu jednej minúty nemám skutočne žiadnu príležitosť eh, povedať niečo. No, to sú len potom prázdne hesla. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujeme. E, mám preto pochopenie, samozrejme, že za minútu sa mnohé sformulovať nedá, ale ďalšia minúta patrí pánu Borgeciovi. Európska zóna, eurozóne e, narastá nesolventnosť a jej nebezpečenstvo nesolventnosť štátu e, ešte nebola zažehnaná. Ministri financií ešte vždy nenašli jasné riešenie a bol by som len nerád, aby sa toto stalo nejakou nesplniteľnou misiou, že totiž by záchrana členskej krajiny, nejakej členskej krajiny, bola taká zložitá a tak veľmi závisela od toho, čo povie Nemecko e, túto možnosť by som chcel využiť na to, aby som vám pripomenul, že Európska únia v rámci finančných e, opatrení má no e, konkrétny dôraz klásť na skutočné opätovné naštartovanie systému malých a stredných podnikov, ktoré boli často uzavreté. Na druhej strane obrovské prostriedky sa dali bankám, napríklad u nás v Taliansku koľko zo štrukturálnych fondov v jednotlivých regi- e, fondoch e, re, v regiónoch sa využije pre malé a stredné podniky. Často sa hovorí o tom, že je to len 1 až 2 pre malé a stredné podniky. Sú to otázky reálnej ekonomiky a veľmi urgentne by sa týmto mala zaoberať práve Európska únia. Ďakujem, hovorí pani predsednička a slovo má pán Langen. Ďakujem pani predsedajúca. V prvom rade by som chcel pochváliť Grécko, pretože cesta na e, vyriešenie gréckej krízy vedie len cez tvrdé reformné opatrenia v Grécku. To je tá správna cesta. Všetky ostatné navrhované cesty sú proti európskym zmluvám a ja očakávam od predseda, predsedu komisie aj od tohoto parlamentu, aby dodržiavali zmluvy a aby sa tu nepredkladali žiadne zmluvy, ktoré sú proti e, zmluvám. A kolegu, kolegovi Šulcovi by som povedal, že hlasitosť nenahradí znalosť veci. Nie sú to špekulanti, ktorí by to spôsobili, sú to vnútorné pravidlá, nedostatočná ochota členských krajín dodržiavať pakt rastu a stability. Nemecko a Francúzsko boli tí zlí, ktorí v roku 2003 a 2004 všetkým členským krajinám išli negatívnym príkladom. Nebolo to Grécko, nebolo to, neboli to iní. Žiadna výčitka Grécku teraz, ale keď nezmeníme pravidlá, keď tu nebude ochota, aby členské krajiny sa držali svojich vlastných pravidel, tak eurozóna bude mať problémy. A teraz tu povedať, že to boli špekulanti, minimálne menej ako tretina týchto gréckych dlhov je zaistená špeciálnymi úvermi na výpadok. To je vyslovene výhovorka. Dokiaľ sme není v stave a, a, a dokiaľ budú tí zlí, tí ministri financií, dokiaľ nebudeme vedieť presadiť pravidlá, budeme mať čoraz väčšie ťažkosti. A to nie je teraz výčitka k akémukoľvek šéfovi, akejkoľvek vlády, ak sa budú držať le, e, spoločných zmluv a ak sa budú držať svojich vlastných ústav. Grazie, Ďakujeme. A teraz má slovo na minútu a pol pán poslanec Svoboda. Kolegyne, kolegovia, je celkom jasné a kolega Langen, bolo to tu už povedané, že Grécko musí si urobiť svoje domáce úlohy. Ale aj bolo jasne povedané, celkom jasne, že musí tu byť solidarita. Solida, prita, ktorá pomôže Grécku zvládnuť si svoju úlohu a bez ohľadu na tie percentá, na špekulácie, ktoré podľa vás nie sú na víne kríze v Grécku, Tie, je však na vine tým veľkým dlhom, ktoré teraz Grécko musí vytvárať. To je to rozhodujúce denník, ktorý je bližšie vašej, vašej strane, e, Financial Times, hovorí, že to je medzi pánom Kohlom a pani Merklovou. Pán Kohl hovoril, vyriešme tento problém spolu s Gréckou a pani Merklova hovorí, ale čo hovorí zmluva, ale čo hovorí tamten súd a čo hovorí tamten. To je ten rozdiel medzi tým, či ste politicky na úrovni integrácie, alebo či sa pozeráte len domov alebo či máte ministra zahraničných vecí, ktorý hovorí, že nebudeme teraz vykladať eh, všetkým na výstavu všetky tieto prostriedky, ale keď reagujete populisticky a nedržíte sa spoločnej budúcnosti Európy, tak takejto kakofónii dochádza. Alebo keď budem citovať iné noviny, ktoré sú blízke eh, vašej strane FAC, kaž, hovoria každý deň nový návrh. Ale to platí pre celú EÚ, nielen pre Nemecko. Odpoveď alebo neodpoveď, ktorú teraz máme, to všetko je neakceptovateľné potrebujeme oboje. Potrebujeme opatrenia v Grécku a tie sú tvrdé, sú veľmi tvrdé, ale je tu potrebné aj to, aby sme úzko spolupracovali na európskej úrovni, aby sme zabránili takýmto problémom vôbec. A to sa dá e, udiať či to už bude Európsky menový fond alebo niečo iné. Musí to byť celoeurópska solidarita Európska solidarita na samite musí byť dôležitá v Rade, aby sme mohli spoločnú budúcnosť Európy e, riešiť spoločne. Ďakujem. A teraz e, pani poslankyňa Hall. Vážená pani e, predsedníčka, tento summit by mal byť vraj energetický summit. Kodaňská konferencia skončila, keby bola skončila globálnou dohodou, už by sme mohli hovoriť o konkrétnych číslach, o redukciách o 30 Ale naďalej sa o to musíme snažiť. Poprvé, pretože tie ambície, ktoré sme dohodli na jar v roku 2007, sa transponuje do oveľa vyšších čísiel než 20 redukcia v dnešnej ekonomickej situácii. Pred týždňom výkonný riaditeľ veľmi opatrnej Medzinárodnej energetickej agentúry povedal našim poslancom, že v roku 2009 e, vyzerá ten výhľad na energetiku tak, že by bola potrebná 23-percentná redukcia a to, to by bol dobrý cieľ. A ak vážne chceme dosiahnuť 95-percentný e, e, cieľ v roku 2050, potrebujeme minimálne 30-percentný cieľ v roku 2020 a v neposlednej miere len transformácia EÚ na trvalo udržateľnú nízkouhlíkovú E, ekonomiku, môže zabezpečiť ekonomickú obnovu v EÚ, vytvorenie pracovných miest, zelené pracovné miesta, ktoré sú v srdci Európskej stratégie 2020. Takže e, summit by sa mal rozprávať s komisárom Hedegardom a mali by hovoriť o týchto cieľoch. Rada by mala uznať, že najlepší najlepšia cesta je prostredníctvom e, výkonnosti energetickej naši lídri musia e, plniť svoje prísľuby, tak ako e, e, aby tento summit bol taký úspešný, ako sľubovali na samite jarnom roku 2007. Ďakujem. Ďalší rečník je pán Šimanský. Minúta. Dámy a páni, namiesto reči o implementácii programu 2020 by som chcel hovoriť o niečom, čo môžeme naozaj ovplyvniť. Sice nemôžeme ochrániť e, vnútorný trh pred protekcionizmus. E, môžeme e, európske zákony zlepšiť. Naozaj lepšie zákony sú zodpovednosťou tejto inštitúcie. Ak globálna ekonomika bude vyvíjať na členské krajiny tlak, tak tieto reformy urobia. Je to práve sloboda a neeurópsky sociálny model, ktorý je odpovedou na túto krízu. Ďakujem. A ďalším rečníkom je je pán Votman Kohl, dve minúty. Nie sú tu žiadne naliehavé e, riešenia pre Grécku a aj grécky premiér povedal, že Grécko e, chce si doma urobiť poriadok a to je len primerané podľa pravidiel rastu e, stability paktu stability a rastu. Ale je tu problém. Euro momentálne e, klesá, čo je dôsledok diskusí. Musíme ukončiť túto situáciu čo najskôr. Pokiaľ ide o mňa, komisia, členské krajiny a MMF musia pracovať e, ruka v ruke a dúfam, pán pre, pani predsednička, že zajtra e, budeme vidieť niečo viacej o tejto kríze. Dúfam, že nájdeme riešenie aj stredno a dlhodobé. E, prevenčná, prevenčná dimenzia paktu rastu a stability sa musí posilniť a stratégia 2020 bude úspešná ako to predrečníci už povedali, jedine vtedy, ak budeme mať skutočnú, skutočné európske ekonomické riadenie, a to silné riadenie. Nestačí to, keď členské krajiny sa stretnú na samite a dohodnú sa na tom. Komisia musí uh, uplatniť svoju právomoc v rámci Lisabonskej zmluvy, využiť všetky kompetencie preto, aby aby vyvinula tlak a našlo sa riešenie. A ako povedala pani Ek, Eh, financial Times len nestačí. Eh, pani predsednička, dúfam, že zajtra naozaj v Európskej rade bude ten duch naliehavosti, aby Európska únia mala silnú stratégiu 2020, aby našla riešenie po Kodani. Ďakujem. Ďakujem a slovo dávam pánovi Huntisovi na minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, od e, politikov, ale aj v tlači sme sa dozvedeli, že musíme alebo že čím silnejšie je hospodárstvo, tým dôležitejšia je aj spolupráca s Medzinárodným menovým fondom. No a k tomu môžem povedať, že to je skutočne antisociálny scenár a, a vízia pre EÚ a Grécko. Niečo také by predsa narúšalo medzinárodnú legitimitu. V žiadnom, v žiadnom dokumente, v žiadnej zmluve nie je uvedené, že zásah MMF alebo nejaké iné medzinárodné organizácie je súčasťou tohto procesu. No a pak rastu a stability teraz prísne dodržiava a to sa zakladlo na situácii. No a pre Grécko by to znamenalo e, prijatie e, tých tzv. odvážnych antisociálnych opatrení, ktoré budú viesť len k zvyšovaniu chudoby, k zvyšovaniu nezamestnanosti a neriešia žiadne problémy. Dokonca východisko z krízy je absolútne nemožné aj pre všetky krajiny, ktoré by prijali takéto opatrenia. Ďakujem pekne. A teraz pani Beres na 1,5 minúty. Ďakujem pani predsedníčka. Pán predseda rady, pán komisár, je normálne, že potrebujeme dve európske rady na to, aby sme vyriešili otázku solidarity s členskou krajinou eurozóny, s Gréckom. Počujem pána Langeho, ktorý interpretuje zmluvu. Áno, je tu zmluva, je tu litera zmluvy, jej duch a článok 43 a 122 Nikde sa nehovorí o tom, že nad rámec pristúpenia k euru môžeme byť ešte konfrontovaní s problémom tohto typu, ktorému, ktorému dnes čelíme. Takže preto musíme byť tvoriví, preto musíme byť solidárni. Myšlienka, že Grécko pošleme do Medzinárodného menového fondu, my, ktorí predstierame, že sme zodpovednými Európanmi, Eh, že sme koherentní na medzinárodnej scéne. To je úplný nezmysel. Mm, musíme urobiť jednu vec a dúfame, že posolstvo Európskej rady bude posolstvom solidarity voči Grécku, že to bude posolstvo zodpovednosti o otázke ekonomického riadenia. Táto otázka je teraz na stole, je vážna, je otvorená, musíme s ňou zaobchádzať rozvážne, znížiť tlak a nevychádzať z toho, že musíme posilniť nástroje, ktoré doteraz aj tak nefungovali, a síce pakt stability, ktorý bol represívny predtým, ako bol kooperatívny. Potrebujeme sledovať ciele e, v verejných deficitoch dlhu, ale potrebujeme nájsť aj priestor pre spoluprácu, pridanú hodnotu medzi členskými krajinami eurozóny. To je výzva, ktorá je v rukách Európskej rady a ja dúfam, že táto rada bude zodpovedná. Ďakujem pekne a slovo dostáva pán Piotrovský na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka, dámy a páni. Deň pred zasadnutím Európskej rady o novej hospodárskej stratégii pre Európu sa musíme poučiť z fiaska a zlyhania Lisabonskej stratégii. Na to, aby sme boli konkurencieschopní na globálnych trhoch, musíme eh, byť inovatívni a vynaliezaví. Avšak mnohé krajiny by tým boli diskriminované, vrátane Polska a iných eh, krajín Strednej a Východnej Európy, ak by všetky finančné prostriedky išli len týmto smerom. V minulosti Španielsko, Portugalsko a iné krajiny EÚ dokázali profitovať a infraštruktúra a cestná, železničná a digitálna počítačová sa vybudovala. A to isté by sme chceli aj v našich krajinách. Východné krajiny, región Lublinu, východné pohraničie by malo profitovať z osobitnej rozpočtovej položky v, v rámci stratégie 2020. Bolo by nepriateľné, aby celé regióny Európy financovali inovácie, z ktorých by profitovali len staré členské krajiny. Ďakujem pekne. A teraz pán Tusas na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Stratégia EU 2020, to, o ktorej sa bude hovoriť aj na samite, ukazuje, že opatrenia našej vlády v Grécku so súhlasom všetkých politických síl a ostatných podmienok nie sú žiadnym greckým špecifikom politické elity a vlády z občanských, občanských kruhov, občanských štátov sa na to dohodli. Takže to je kapitál. No a teraz celá EU je pod ideologickým terorom a, a manipuluje sa národ. Tie lži teraz vidíme Eh, jednosmerná ulica Európska únia. Vidíme, že Európska únia a menová únia musia byť ochranou proti kríze. A to je však len rozprávka Európsky vnútorný trh, 480 miliónov, a veľká európska rodina, európska solidarita. To všetko eh, je len ideológia. Európska únia je len imperialistickou úniou kapitálu, monopolov so stratégiou proti občanom. Takže skutočné problémy v Grécku sú iné. Vidíme, že to sa vy musí vyriešiť alebo rieši na chrbte občia, občanov. My musíme nájsť solidaritu a bojovať. Čo sa deje v Grécku, súvisí samozrejme aj s konkurencieschopnosťou s imperialistickými krajinami aj v rámci EÚ, s USA, Čínou a inými štátmi. No a vidíme, E, voči tejto stratégii kapitálu, že pracujúci potrebujú vlastnú stratégiu. Musíme bojovať za politiku, za našich občanov, aby sme dokázali plniť potreby celých, celého národa. Ďakujem pekne. A slovo teraz dostáva pán Hökmark na 1,5 minúty. Ďakujem pekne. Dve veci, najskôr o verejných financiách a druhá vec sa týka eh, konkurencie schopnosti minulý rok. O takomto čase sme diskutovali v tomto parlamente o tom, ako čeliť kríze. A boli tu niektorí, ktorí hovorili, že musíme vynakladať viac a akceptovať vyššie deficity. A niektorí zase hovorili, že teraz potrebujeme kontrolovať verejné výdavky preto, aby sme zabezpečili stabilitu do budúcnosti. No a teraz vidíme výsledky. Niektoré členské krajiny išli cestou výdavkov a akceptovania vyšších deficitov a teraz vidíme, aké sú e, dôsledky v Grécku, teda navýšená, navýšený verejný dlh, e, zvýšené náklady na servis týchto verejných dlhov, zvýšené úrokové miery. Takáto je realita, ktorá e, si vynakladá väčšie výdavky a investície v mnohých členských krajinách. Myslím si, že sa musíme z toho poučiť a to znamená, že potrebujeme rešpektovať pravidlá, ktoré už máme a musíme pracovať na pakte rastu a stability, aby sme mohli čeliť budúcim krízam. Ale teraz máme diskusiu na túto istú tému, že by sme mali e, odložiť stratégiu e, vyriešenia krízy. Toto nie je správne, pretože potom vlastne podkopeme schopnosť obnovy a navýšime náklady na úrokové miery v členských krajinách. A druhá vec, konkurencieschopnosť. Toto ide ruka v ruke s našou schopnosťou mať stabilné verejné financie a urobiť skutočné zmeny, e, o ktorých hovoríme. Toto je na hlavách štátov a vlád, aby toto urobili. Ďakujem. Ďakujem a Slovo má pán Bulman na dve minúty. Dámy a páni, drahé kolegyne a kolegovia, eh, vážený kolega Hökmark, ja som presvedčený o tom, že v posledných rokoch Eh, ste boli v nejakom inom parlamente, pretože ja som zažil a videl iný parlament ako vy. Ja som bol v parlamente, kde jedni hovorili, že áno, eh, ratingové agentúry musíme lepšie kontrolovať, ktorí tvrdili, že hedžové fondy a hm, podniky private equity musíme lepšie kontrolovať eh, tých kritických aktérov na finančných trhoch musíme skontrolovať na to, aby sme predišli finančným fiaskám. No a ďalší hovorili, že ruky preč, že trh to všetko vyrieši sám, že to nepotrebujeme, alebo McCreevy, ja to ako tvrdil, že kde sa mieša do veci politika, všetko sa zhorší. A teraz výsledok vidíme. Medzinárodné fiasko je príčinou nadmerného zadlženia členských štátov Európskej únie. A je to absolútne e, nepriateľné dnes tvrdiť, e, že to bola zlá orientácia a zlá hospodárska politika. Je to absolútne mimo akýchkoľvek diskusí, rovnako ako e, to, keď kolega Langen teraz hovorí, že pani Merkelová chápe e, Európsku zmluvu. Vôbec nie. E, a čo ešte horšie, dokonca sa zdá, že európske zmluvy a ciele, ktoré musí dosiahnuť Európa a teraz podriaduje voľbám v Severnom Porinsku a Vestfálsku Avšak to nie je Európska únia a veď nejaké potrebujeme. Európska komisia povedala a, a povedali sme, že EU 2020 e je príliš, e, príliš vágne a málo odvážne. Prosili sme, aby sme e, bojovali intenzívnejšie za nižšiu daň z finančných transakcií, za lepšie perspektívy rastu a zamestnanosti v EÚ, na to, aby malé a stredné podniky mali lepšie príležitosti. Avšak dnes môžeme len povedať, že nás skoro ste nám skoro lúto e, e, s takými krajinami, členskými krajinami, e, kde ľudia ako pani Merkelová musia zachraňovať druhé krajiny. Zostaňte silní. To je našou, našim posolstvom na summit, lebo len potom dosiahneme nejaké riešenie. Ďakujem pekne. Ďakujeme. A teraz má slovo pán Weber na minútu a pol. Vážené pani predsedníčka, kolegyne, kolegovia, Kolega Schulz tu hovoril o tom, že e, e, Grécko už splnilo svoju povinnosť a teraz je na ťahu Európa. Ale kladem si otázku, či má e, Európa má ďakovať takým členom, ktorí sú vôbec takí láskaví, že dodržujú pravidlá a dodržujú 3 nikto nemôže, ne, neprišiel v minulosti zriadovať, nechcel z minulosti zriadovať menový fond, keď niekto nedrži, nedržiaval hodnoty. Teraz sa tu hovorí o špekuláciách. Kolegyne, kolegovia, samozrejme, že je tu momentálne tlak, ale skutočnosť je taká, že vstup uh, Grécka do eurozóny malo pre ňo obrovské úrokové výhody. Takisto v iných krajinách. Grécko to prekonzumovalo. A chcem povedať, že nie ten je dobrý Euro, Európan, kto teraz ko, e, konzumuje peniaze, ale ten, ktorý sa drží a presadzuje e, pravidiel, ku ktorým sa zaviazal. Dámy a páni, ako druhú myšlienku by som chcel podporiť komisiu, pretože návrhy, ktoré sa týkajú dlhodobej budúcnosti, idú správnym smerom. 3% sme dohodli a preto potrebujeme silnú komisiu, ktorá v budúcnosti bude kontrolovať tie 3% a bude ich aj presadzovať. Zažili sme to, že členské krajiny v eurozóne sa nedokážu navzájom kontrolovať a navzájom dodržiavať 3% a preto hovorím áno, silnú komisiu, ktorá v budúcnosti bude v stave dodržiavať kritériá. A posledná myšlienka, mali by sme hovoriť o eure pozitívne. Nemáme tu menovú krízu, ale hospodársku krízu. Euro je obrovskou výhrou pre všetkých ľudí ak to v budúcnosti nebudeme hovoriť, ak to rada nevyjadri, že je to obrovský zisk, tak ľudia to nebudú vedieť. A preto áno, tejto veľkej silnej mene. Grazie. Ďakujeme. A teraz má slovo pán poslanec Leinen na minútu a pol. Kolegyne, kolegovia, kríza v Grécku je aktuálny problém, ale rastová kríza a ekologická kríza to sú dlhodobé problémy a obe treba riešiť činmi, rozhodnutiami Európskej rady. V stratégii Európa 2020 sa celkom správne hovorí, že rast by mal byť inteligentný, trvalo udržateľný a integratívny. Ale keď sa pozriem na závery rady, tak vidím, že je to poňaté oveľa užšie a že sa to redukuje na klasický typ e, rastovej stratégie, ktorý zlyhal a ktorý nás nepriviedol nikam. Takže rast nemôže byť inteligentný, keď nie je trvalo udržateľný a nie je inteligentný, keď nie je integratívny. A preto chcem povedať predsedníctvu rady, postarajte sa o to, aby, tento, e, aby tieto tri piliere zostali zachované. To je to nové, čo by malo byť implementované. Teším sa na to, že sú tu E, úsporné opatrenia, pokiaľ ide o rast, ktorý bude rešpektovať úspory energie a tak ďalej. To nám samozrejme pomôže e, usporiť náklady, znížiť závislosti a vyriešiť množstvo problémov. Od komisie očakávam, že k tomu budeme mať určit, určité časové výhľady na rok 2010, pretože je to úloha zmiaš, zmiešaná samotnej EÚ aj členských krajín a mnohé je tu veľmi vágne. Musíme to spraviť e, záväzné, predovšetkým ten cieľ 20 úspory energie, tento e, cieľ e, efektívnosti musí byť právne záväzný, aby sme vedeli, kam smerujeme, aby priemysel mohol, aby priemysel mohol realizovať zodpovedajúce investície. Ďakujeme. A teraz má slovo pán Mauro na minútu a pol. Grazie, Ďakujem, pani predsednička. Ak by ste sa ma spýtali alebo položili mi otázku, ktorý sa, ktorú si ľudia kladú v polovici Talianska, e, tak by to bola otázka, na čo Európa je. Ja by som musel povedať, že na čo je Európa, ak nepomôžeme Grécku, v samotnej, samotnom charaktere nášho politickú politického projektu samotná DNA Európskej únie nesie v sebe myšlienku solidarity. A ja som prekvapený, že tí, ktorí chcú bojovať proti finančným špekuláciám, chcú toto nahradiť politickými špekuláciami. Ako si predstavujete to, že ehm, že e, takto budeme postupovať proti kancelárke Merkelovej. Ako môžete e, si predstaviť pomôcť Grécku v duchu solidarity tým, že zautočíte na iný členský štát? Jednoducho sa nám tu len pripomína, že politika solidarita musí byť sprevádzaná politikou zodpovednosti. Toto sme zdôraznili pri viacerých príležitostiach, hovorili sme jednohlasne v tomto duchu, pretože solidarita a zodpovednosť e, spoločne sú myšlienky, ktoré európsky ideál robia prístupný všetkým. Musíme si uvedomiť, že to, čo nás spája, je silnejšie ako to, čo nás rozdeľuje. A v tomto duchu od zajtra chceme, aby komisia bola ambiciozná a musí sa snažiť, aby členské krajiny boli čo najdôslednejšie e, so solidaritou, ktorá má zmysel pre európsky projekt dlhodobo. Ďakujem. A ďalším rečníkom je pán Koferáty, minúta a pol. Ďakujem, pani predsednička. Grécka kríza, objektívne povedané, je najvážnejším problémom, ktorému Európa momentálne čelí a je to výsledok nedostatku prísnosti e, vo verejných výdavkov, ale určite tu nemôžeme poprieť, že ten časový posun Eh, ktorý, ktorý európske eh, orgány potrebovali na to, aby začali riešiť túto, eh, tento problém. Čas, kedy začali byť aktívni, toto viedlo k pochybnostiam o vôli členských krajín, pokiaľ ide o budúcnosť Európy. Ja dúfam, že nezabudnete, že toto je prvý vážny problém, ktorému sme museli čeliť od vstupu do platnosti Lisabonskej zmluvy. Toto ešte zvážnilo alebo zdôraznilo problém gréckej vlády. Museli, táto vláda musí presadzovať nepopulárne opatrenia, ktoré majú značný dopad na, na milióny ľudí. Zároveň hodnota solidarity e, sa zvýšila. Toto všetko my v Európskej únii zdieľame a samozrejme, že musíme prijať kroky, bez špekulácie. Chcem pripomenúť pánovi Maurovi, že Nemecko je nepochybne jednou z krajín, ktorá um, mala najväčšie východ, výhody uh, spojené s eurom a dopad na úrokové miery. Musíme prijať rýchle kroky na pomoc Grécku v prospech Európy ako celku. Ďakujem a slovo dávam pánovi Marineskovi, Marineskovi minúta a pol. Ďakujem, pani predsedníčka. E, rada s veľkým optimizmom prijala oznámenie komisie, pokiaľ ide o stratégiu Európskej únie 2020. Je to dokument, ktorý je absolútne nevyhnutný a z tohto dôvodu musíme preskúmať jeho obsah veľmi pozorne. Myslím si, že tu chýba finančná konzistentnosť. Rada musí žiadať, požiadať o komisiu, aby objasnila finančné zdroje a spôsob, akým tieto budú použité. Podľa mňa rozpočet mm, sa nemôže vytvoriť bez reformy a bez reformy koheznej politike. Jedna zo základných víziev je stabilita a infraštruktúra dopravy, energie a toto chýba v dokumente. Rozvoj infraštruktúry v energetike a v doprave, ako aj harmonizácia e, týchto infraštruktúr v jednotlivých krajinách. To si vyžaduje veľkú snahu a záťaž pre dlhodobý rast, pre zamestnanosť. Toto môže zabezpečiť Európskej únie bezpečnosť, ktorú si tak veľmi želá, pokiaľ ide o energetiku a dopravu. A z tohto dôvodu vyzývam radu, aby žiadala od komisie zavedenie týchto kľúčových oblastí, do stratégie Európskej únie 2020. Je to v záujme európskych občanov. Ďakujem. Ďakujem a slovo dávam pani Podimata na dve minúty. Po februári eh, mal, mala, byť podporené tr, e, kľud trhov, aby, aby sa dôverovalo Grécku, ale v konečnom dôsledku sa to zamedzilo, pretože tu naďalej v EÚ bola taká veľká neistota. Zajtra začne nový Európsky summit a tam naozaj nebude ľahká úloha vyhľadiť a vyrovnať tieto nezrovnalosti. Vie sa, že grécka vláda prijala veľmi tvrdé opatrenia, väčšina z nich e, e, už e, bola aj napadnutá. Boli to veľké obete, veľké náklady pre grécké obyvateľstvo, ale súčasne sú tu vysoké úroky na tieto pôžičky. Sú tu špekulanti na trhoch, ktorí zarábajú a sádzajú na e, potenciálnu platobnú neschopnosť krajiny a v konečnom dôsledku vytvárajú takéto podmienky, aby sa takéto niečo dialo. Dnes hovoríme o Grécku, ale zajtra môže byť, že budeme hovoriť o ďalšej krajine. Európska rada vôbec je schopná toto ukončiť? Zavedie efektívny mechanizmus, ktorý takéto niečo prekazí a ktorý posilní národné hospodárstva a stabilitu v eurozóne? Predseda Európskej komisie hovoril o zodpovednosti a solidarite. Má pravdu. Oboje je potrebné, ak sa budete niekto, ak sa budete podielať na činnosti rodiny, pretože eurozóna je taká rodina Nikto však nepochybuje o tom, že by Grécko si plne splnilo svoju zodpovednosť, ale samotné Grécko v tejto zložitej fáze to nedokáže. Vzhľadom na tieto trhy. Pred 1,5 rokom trhy ohrozovali celosvetové eh, hospodárstvo a celosvetový kolaps. Ale ako to vidíme teraz v Grécku? Tu je solidarita, ktorá eh, je potrebná. Zdá sa, že je to samozrejme a konkrétne. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz zostáva slovo pán Šváb na 1,5 minúty. Vážená pani predsednička, drahé kolegyne, kolegovia, ku Grécku už bolo povedaného toho pomerne veľa a preto ja by som sa tak pozrel do budúcnosti a zaoberal sa stratégiou Euró- Európa 2020. Komisia začala diskusiu o dôležitom dokumente, mali to byť usmernenia o tom, ako Európska únia má byť vedená do budúcnosti drahé kolegyne a kolegovia, ja si myslím, že tie spoločné ciele, ktoré si určujeme v stratégii EU 2020, a na konci budeme musieť eh, všetky zrušiť. A to bola jeden z problémov Lisabonskej stratégie, na ktorej sme museli všetci pracovať. No len keď všetky štáty budú dodržiavať všetky ciele, tak sa nám ich podarí dosiahnuť. Avšak to sa nepodarí, takže Európska rada sa chápe ako nejaké správcovské grémiu, kde sa veci regulujú na poslednú minútu, ale nie, keď politické vedenie, tí ktorí skutočne dokážu plniť. No a dámy a páni, podarí sa to len vtedy, keď princíp solidarity v stratégii Európa 2020 bude aj jasne stanovený. A to znamená najskôr vlastnú zodpovednosť členských štátov vo všetkých oblastiach, ktorých nie sú zodpovednosti. K tomu patria reformné snahy na pracovnom trhu, ale aj e, národné rozpočtové politiky. Ale rovnako to znamená e, povinnosť pomoci e, pre tie členské štáty, ktoré sa nezavinenie dostali do problémov. No a dámy a páni, to sa podarí len keď e, komisia bude vykonávať politické vedenie. No a to znamená, že nedostatky Lisabonskej stratégie musíme odstrániť, vyhnúť sa im a už nezaznelo zaznelo a bolo, bolo povedané, že e, stratégia a spolupráca e, podľa Lisabonskej stratégie bola, nebola správna. Potrebujeme jasné ciele od komisie a parlament ich v takom prípade určite podporí. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz a eh, pán Pakis eh, chce použiť svoju modrú kartu. Dobre, a teraz eh, slovo dostáva pán López Aguilar na 1,5 minútu. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička všetci si uvedomujeme, že 500 miliónov občanov veľmi pozorne a nie tak ako vždy, e, veľmi pozorne sledujú e, prácu Európskej rady, ktorá sa uskutočňuje. No a my tiež chceme sprostredkovať posolstvo o ukončení krízy ktorá je ešte silnejšia a hlbšia, ako sme sa báli. ukončenie krízy musí znamenať, že stratégia 2000, to musí priniesť eh, stratégia 2020, a, ktorá musí tiež priniesť skutočný model rastu a rozhodné, rozhodné vedenie. No, že zo sociálneho hľadiska je dôležité, aby mali zamestnanci a, eh, určitú ochranu a, a rovnako, aby boli všetci posudzovaný obranný rovnako v príslušnom texte sa dá ešte, dajú ešte nejaké veci zlepšiť. Európa chce udávať tón v oblasti životného prostredia pri boji proti klimatickým zmenám. E, Kodanská konferencia sa síce uskutočnila, avšak dôležité je tiež uznať, e, že jej výsledky neboli veľmi pozitívne. Najdôležitejšie však je, že pri zasadnutí rady e, treba hovoriť jasnou rečou, vyslať jasný signál, no a daňová politika, treba sa vyjadriť k daňovej politike, k menovej reforme, hospodárskej politike, ktorá bude zodpovedať tej menovej únii. No a také, takýto signál sa nemôže týkať len a, Grécka, ale aj celej Európy nejde len o to pomôcť Grécku, ale e, vyslať e, jasné signály, pretože táto, e, táto kríza je mimoriadne vážna. Potrebujeme jednotnú menu. Nehovoríme len o Grécku, ale o nás všetkých. Určite je to oneskorené, ale bohužiaľ momentálne si to už viac nemôžeme, do, nemôžeme dovoliť. Ďakujem veľmi pekne a teraz začína spontánna časť našej rozpravy na jednu minútu. Jednu minútu dostáva spravodajca pán Kastel. Se l'onorevole Kastler non c'è, diamo la parola... Nuž pán Kestler tu nie je a dostáva slovo pán Luan. Bene. Allora diamo la parola all'onore... No dobre, no a slovo dostáva a, ďalší rečník, Komostakos. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Áno, pravda je, že v mojej krajine v Grécku eh, sa hospodárstvo nevyvíjalo tak, ako by sa malo. Dnes eh, musí Grécko prevziať svoju zodpovednosť eh, aj národy za to. Avšak nemusíme si nič nahovárať. Grécko nie je jedinou krajinou, ktorá má vážne problémy a nikdy ani nebolo jedinou krajinou, ktorá používala tie toxické eh, derivátové produkty. No a Grécko tiež nie je jediným cieľom špekulantov. Všetci vieme, grécka otázka je tiež európskou otázkou. Menová únia je stále eh, ohrozená. Potrebujeme koordinovanú politiku aj pre dane a samozrejme solidaritu. Kríza eh, vede vždy k nejakým zmenám. Kríza môže vytvoriť lepšiu Európu a možno to môže byť takým ukazovateľom. Nemôžeme len poukazovať na Grécko, ale aj na špekulantov, ktorí uhrazujú euro. A to je dôležité. Na zajtrajšiu radu ďakujem. Grazie, la parola Ďakujem veľmi pekne. A pán Tabaždi, na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Ja vyzývam komisiu a radu, aby sa, keď sme, sme popri stratégii EU 2020 nezabudali na to, že už e, teraz e, dobré politiky komisie ako spoločná polnohospodárska politika, kohezná politika a iné veľmi dobre fungujú a sa osvedčili. Oni prispievajú k tomu a môžu prispieť k tomu, že nové e, ciele budú splnené. Bohužiaľ, že z pracovného materiálu komisie tieto kapitoly vypadli v Maďarsku pokladám za mimoriadne dôležité, že aby obe tieto dva politiky boli zapracované do stratégie 2020 ako aj odstránenie nedostatkov v energetickej oblasti. Táto nová stratégia nemôže nahradiť podobnú debatu o rozpočtovej o politike, rozpočtovom rámci a regionálnu dimenziu koheznej politiky ktorá musí byť ďalej zúraznená. Ďakujem pekne. Pán Tojera na jednu minútu. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, diskusia o eure, o Grécku dominovala minulé dni. A tu chcem poukázať na to, že mňa znepokojí je to, že v Nemecku 40% Nemeckov tvrdí, že zavedenie eura bolo chybou to nás na, musí naozaj znepokojovať, pretože to nie je jednosmerná e, cesta, e, nie je to nezvratná integrácia v Európe. A tie prísľuby, ktoré sme E, dali, keď sme sa vzdali vlastných mien, že teda euro bude tiež také, s, s takou stabilnou menou, tak musíme to aj dodržovať. A som presvedčený, že v Európe potrebujeme diskusiu o sociálnom e, trhovom hospodárstve. Nemali by sme hovoriť o tom, e, ako by Nemecko mohlo byť menej konkurencieschopné. Nie, my by sme mali hovoriť o tom, aby, ako by celá Európa bola konkurencieschopná. O to musí ísť a preto žiadam aby tu prebiehala diskusia o sociálnom trhovom hospodárstve v celej Európe. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz má slovo pán Lunáček. Ďakujem, pani predsedajúca. Súhlasím so všetkými tými, ktorí hovoria o silnejšej európskej integrácii práve v ekonomickej oblasti a dúfam, že o tom nebude len diskusia prebiehať e, v rámci eurozóny, ale aj naozaj na Európskej rade to už, e, ako už povedali moji predrečníci, sú tu negatívne pohľady, pohľady v obyvateľstv, medzi obyvateľstvom. Je tu určitá pôrodná chyba e, e, tej európskej myšlienky, že hospodárske politiky nie sú spoločné, ale je tu spoločná mena. Musíme tu uznať, že toto bolo chyba, toto prepojenie. Je teraz treba hovoriť rozumne. Aj zriadenie fondu Solidarity tiež pre Grécko. To je hlas rozumu a to je potrebné. Takisto pokiaľ ide o úrokové sadzby pre Grécko. A čo mi chýbalo v tejto diskusii, Grécko musí same čo si urobiť a Viktori, dôležitý faktor by bolo e, skrátiť rozpočet pre armádu. Krajina EÚ, kde 4% HDP idú na vojenské výdavky, na výzbroj e, z Nemecka a iných krajín, to jednoducho v tejto Európskej únii nepotrebujeme a preto tu by sa malo sporiť. Ďakujem. Slovo má pán Bafton na minútu. Uh, Ďakujem. Uh, pani predsedajúca, uh, moja poznámka je nasledovná. Každý rečník dnes hovorí o Grécku. To by ste si ani nevymysleli. Aj pán Barroso povedal na začiatku, že dokonca to nie je na formálnom programe dvojdňového samitu. Eh, Európskej únie. To je neuveriteľné. Celý svet sa každodenne pozerá na dianie tu a pravda je taká, že sa snažíte opätovne skryť fakty, skrať, skr, skryť to, že tento uh, projekt nefunguje a zlyháva. Už sme videli, že množstvo Nemcov hovorí, že nie sú spokojní so situáciou, ale by, nemali by to byť Gréci, ktorí by mali mať svoje slovo. Uh, Mali by to byť dobrí ľudia v Grécku, ktorí by možno mali mať referend, re, referendum, či by mali byť v európskej zóne. Je to ich vec, ich záležitosť. Naozaj ma unavuje, čo tu mnohí hovorili. Je to naozaj egoistický názor členských krajín, ktoré sa starajú same o seba. Grécko je dnešným problémom a z Grécka to pôjde podľa mňa do Portugalska, Španielska, Talianska a ten celý kolotoč sa roztočí. Pamätajte si moje slova. Problém má zostať tu. Grazie, Ďakujeme a slovo má pán Brons na minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. Problémy eurozóny a Grécka by nemali byť vnímané ako nejaká výnimka spoločná mena pre takýto e, veľký heterogénny e, celok Európy je očividne problémom hodnota meny by mala odzrkadľovať e, stav ekonomík a štátov. A keď ekonomiky prekvitajú, tak e, by mala rásť hodnota meny. Keď padajú krajiny do recesie, tak hodnota meny by mala klesať. Stav ekonomiky Grécka si e, vyžaduje zmenu hodnoty jeho meny. To by potom bolo výhodou a viedlo by k rozmachu. EÚ nerieši problémy ekonomiky sveta, EÚ je problémom. S problémom pre Grécka je to, že ak by sa teraz stiahli z eura, tak by našli hodnotu svojej skutočnej meny, sú naozaj uväznení, sú väzňami EÚ a to by malo byť varovaním krajiny mimo eurozóny. Ako náhle ste v EÚ, ste tam navždy. Ďakujem. Eh, Slovo má pani Flašíková na minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pán minister, eh, pán viceprezident. Eh, veľmi krátko, pretože väčšina vecí už samozrejme bola povedaná. Mm, môj osobný názor je, že tá situácia, ktorú riešime už niekoľko mesiacov v Grécku, nie je situáciou ojedinelou a zdá sa že ten vývoj speje k tomu že dodržiavanie paktu stability respektíve nedodržiavanie paktu stability e, si vyžaduje nový prístup. máme v zásade dve možnosti buď budeme celkom konzekventne trvať na tom aby to čo je platné a to čo je v zmluvách sa dodržiavalo alebo pochopíme že tak ako všetko aj pakt stability musí podliehať istému vývoju a teda aj istým zmenám a pripravíme tie zmeny takým spôsobom a presadíme ich takým spôsobom aby sme e, udržali rast a ekonomickú stabilitu nielen priamo v štátoch ktoré sú členmi eurozóny ale aby sme pripravili aj ďalšie členské štáty európskej únie ktoré v súčasnosti ešte nie sú v eurozóne na pristúpenie bez toho aby sme dramatickým spôsobom vstupovali napríklad k využívaniu štrukturálnych fondov v týchto krajinách. ďakujem pekne. Ďakujem, pán Odi, na minútu. Ďakujem, pani predsednička. Len jedna poznámka a tri návrhy. Prvá poznámka. Nechápem, prečo pán Van Rompuy nepríde na takúto dôležitú schôdzu. Pán minister, vy nechce, nie ste členom eh, Európskej rady a mal by byť prítomný. Tri návrhy, pokiaľ ide o plán obnovy, hospodárskej obnovy Grécka. Podporujem myšlienku pána Konbendita, táto bola prevzaná. Ak Európska únia môže Eh, uzavrieť pakt s Tureckom, aby sa vyriešil problém Cypru, tak môžeme pomô- pomôcť Grécku v, v dvoch bodoch uh, eh, hrubého národného dôchodku. Prečo Európska únia mm, nenaplánuje finančné nástroje, aby sa znížili úrokové miery? Uh, to je cieľ, ktorý má konsenzus v Európskom parlamente. Uh, Povedali nám, že účty v Grécku sú zlé, ale to nie je iba prípad Grécka. Mala by to byť e, účtovný audit v, celom európskom, e, v celej Európskej únie a toto by malo byť koherentné e, celoplošne pre všetky členské krajiny. Ďakujem, je mi ľúto, ale mala som tu ďalších 10 žiadostí o slovo v rámci Catch the Eye ale musíme eh, postúpiť ďalej a slovo dávam komisii, takže poprosím komisára Ševčoviča, aby sa ujal slova. Much, Ďakujem pekne, pani predsednička. Najskôr som urobil na mňa veľký dojem eh, tento prejav solidarity a výzvy na zodpovednosť zo strany e, väčšiny rečníkov. Toto je presne to, čo potrebujeme v tejto chvíli, pretože je veľmi jasné, že európske problémy si vyžadujú európske riešenie. A niekedy si kladiem otázku, či sme sa naozaj nepoučili dostatočne z toho, aké sú dôsledky nášho smerovania, našich krokov v prípade, že nerešpektujeme európske riešenia na európske problémy, ak sa snažíme nájsť niečo špecifické, keď to musíme riešiť v podstate kolektívne. Je veľmi jasné, že nie sme len skupinou krajín, sme európskou rodinou a preto, ak jeden z našich členov rodiny má problém, tak ho musíme podporiť, pomôcť mu. A preto komisia je pripravená navrhnúť nástroj pre koordinovanú pomoc Grécku. To bude plne kompatibilné s európskymi zákonmi a ja som si istý, že toto je možné. Chcel by som poďakovať vám všetkým za podporu, pokiaľ ide o stratégiu EU e 2020. Nemôžem to zdôrazniť viacej, ako občania očakávajú v tejto chvíli vodcovstvo, ako očakávajú od nás, že zlepšíme naše výkony, našu prácu, ako ich budeme viesť po kríze a vytvoríme veľmi pevnú strednodobú stratégiu, aby naši medzinárodní partneri ako Čína, USA, India a ostatní to robia tiež. A myslím si, že prišiel čas na rozhodnutie. E, veľmi pozorne som počúval výzvy na lepšiu správu veci verejných, na zlepšenie menového eh, a hospodárskeho dozoru, že musíme robiť lepšiu prácu v presadzovaní paktu rastu a stability. A to je presne to, čo komisia má na mysli a toto bude presne obsahom návrhu, ktorý dostanete veľmi skoro. Chcel by som poďakovať vám všetkým, ktorí ste podporili komisiu v v jasných, konkrétnych cieľoch na, na zajtrajšie závery e, rady. Musíme mať strednodobú stratégiu, to je dôležité, ale musíme mať jasné ukazovatele, kam ideme a aké sú naše ciele. A preto komisia zdôrazňuje, že Európska rada bude akceptovať tieto konkrétne usmernenie a ciele po zajtrajšom a pozajtrajšom stretnutí, pretože potrebujeme vyššiu zamestnanosť, lepšiu rodovú rovnosť, silnejšie vzdelávanie a je jasné, že musíme investovať viac do vývoja a rozvoja a to je úplne jasné, že musíme bojovať s chudobou. No a preto komisia zdôrazňuje, že potrebujeme solidaritu, zodpovednosť a konkrétnu stratégiu pre Európu a európskych občanov. A dovolte mi ešte vyjadriť e, nádej, že pozitívny duch, ktorý tu vládol, ktorý jasne podporoval solidaritu a zodpovednosť, bude prítomný aj na, na rozhodnutiach e, našich lídrov zajtra. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán komisár. A teraz v mene rady pán López Gariga má slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. To bola, myslím, veľmi dôležitá diskusia. Diskusia o témach, ktoré sú v záujme v centre záujmu Európskej únie. Je to téma Grécka, ale samozrejme aj hospodárska situácia v Európskej únii. Pán Ody hovoril o zastúpení rady, už a v parlamente teraz radu zastupujem ja. No, čo sa týka témy Grécka, o čom sa tu hovorilo najviac, no už čo sa týka Grécka, tak eh, predsedníctvo má o tom jasnú predstavu. Európa je integráciou hospodárskych politík. Po druhé, Európa je založená na solidarite, má silný sociálny obsah. Nuž a po tretie, Európa znamená finančnú a hospodárskú stabilitu. Tieto tri európske charakteristiky sú aj v prípade Grécka veľmi aktuálnymi. No a tri formy, ako je možné vnímať Európu, sa rovnako zohľadňujú a potvrdzujú e, pri tom dôležitom prehlásení neformálnej rady z 11. februára. Jedno z najdôležitejších e, vyhlásení ktoré sa na rade uskutočnilo, pretože to bude vyhlásenie, ktoré sa týka Grécka a v ktorom sa bude hovoriť o solidarite a o absolútnej angažovanosti pre hospodárskú a menovú stabilitu e, eurozóny. Ja som predstavený, e, ja som presvedčený o tom, že Európska rada, ktorá bude e, zasadať tak stabilitu aj skutočne zaistí. Bude to jasný politický signál pre Európu na posilnenie jednotnej meny. No a rovnako to bude signál posilnenia solidarity. Samozrejme, že vždy existujú euroskeptici, ktorí si želajú zlyhanie. Avšak to v prípade Európskej rady sa nestane Európska rada nezlyhá, ale politická angažovanosť so solidaritou v centre Európskej únie, eurozóny, bude potvrdená mm, zo stredno- a dlhodobého hľadiska. hľadiska mm, budeme hovoriť o koordinovaní, koordinovanom e, prekonávaní krízy. No a samozrejme dôležité bude aj e, počkať na hospodársky, opätovný hospodársky rast predtým, než, sa, než budú zrušené e, pomocné opatrenia. E, sociálna kohézia je v centre solidarity a samozrejme potrebujeme aj nové formy e, dozoru. To už vyplýva z Lisabonu. Samozrejme budú prijaté niektoré zmeny. Koordinácia politiky zamestnanosti to je uvedené v zmluve to je v kompetencii rady, monitoring, kontrolu vykonáva pritom komisia. To predtým Lisabonom nebolo. Podpora zo štrukturálnych fondov tiež nebola uvedená v Lisabonskej zmluve. No a na záver by som sa chcela, by som sa chcel vyjadriť tomu, čo povedal pán Garcia Magajo pretože to sa, jeho pripomienka sa obratila na španielské predsedníctvo a kritizoval vedenie Európskej únie. No jemu by som rád odkázal, že španielské predsedníctvo, čiže rada, úzko a koordinovane spolupracuje komunitárnou metódou s pánom Van Rompojom, s komisiou, s Európskym parlamentom na to, aby sme dospeli spoločne k tým dôležitým cieľom. Vy ste hovorili o hospodárskych aspektoch. Avšak ja by som sa vás chcel opýtať, či napríklad prijatie rozhodnutia, ako napríklad na, na rade, samozrejme s, s zapojením predsedu rady, bude viesť k angažovanosti pre stabilitu a solidaritu Európu, pretože to prispel k tomu, že tento víkend sa uskutoční aj diskusia o stratégii Európa 2020. No a k otázke riadenia a správy, to je dôležitý aspekt, ktorý je tiež na programe. Nemyslíte si, že aj toto je prejavom európskeho líderstva, keď hovoríme o balíčku finančného dozoru. No a Ďalej by som sa chcel spýtať a požiadať vás o to, aby sme čo najskôr dospeli k dohode. Rada prijala stanovisko, no a teraz nám ide o dohodu s Európskym parlamentom. A chceme čo možno najväčšiu dohodu. A ja mám tiež dojem, že samozrejme že súhlasíme s prístupom komisie, čo sa týka koordinácie hospodárskej politiky podľa článku 136 Lisabonskej zmluvy. Alebo Lisabonská zmluva, Lisabonská e, Európska únia musí byť tiež, e, potrebuje silné líderstvo, aby našla východisko zo zadlženia. Treba riešiť e, dopady krízy a treba chrániť tie najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. No a teraz e, samozrejme k, musíme sa vrátiť k parametrom Lisabonskej zmluvy. To znamená e, viesť Európsku úniu Európskej, na Európskej rade tento víkend. Ďakujem pekne. Grazie, ministro. Eh, no, onorevole, lei non può intervenire con... Ďakujeme, pán minister. A Chceli ste intervenovať e, modrou kartičkou? Nie, bohužiaľ e, vám to nemôžem dovoliť. E, toto právo existuje, ale až ale po vyhlásení pána ministra je rozprava jednoducho uzavretá.